Dear friends, I would like to open the session of working group. Milí kolegovia, by som otvorila schôdzu pracovnej skupiny 1. Ide o podporu práv občanov a Európy práv a hodnot. Práve ma informovali, že náš spravodajca je na ceste, pán López Aguilar, eh, predseda výboru LIBE. Takže najskôr chcem privítať môjho spolupredsedu, pána Piera Lekiera. Dobre. E, budeme spolupredsedať e, tejto schôdzi e, dnes popoludní. Každý z nás bude mať krátky úvod a predstaví svoju víziu témy tejto pracovnej skupiny a potom otvoríme diskusiu a na konci schôdzi náš spravodajca pán Aguilar urobí záver a zhrnutie diskusie. Takže takýto je náš program. Ak súhlasíte, pán Lekie, chceli by ste začať? Ďakujem, Sophie. Intveld, chcel by som vám povedať, že táto pracovná skupina je podľa mňa veľmi dôležitá, preto, lebo keď hovoríme o Európe, často hovoríme o monetovi, o, pardon, o mene, o hospodárstve, o boji proti nelegálnej imigrácii a podobne. Ale nehovoríme o hodnotách. A myslím si, že Európa je založená na hodnotách. Aký ktoré takto nazývame veľmi technokraticky, aký kominotér, e, jeho podstata spočíva v tom, že 27 členských krajín sa dohodlo v rámci svojej legislatívy na spoločných hodnotách. No a teda, myslím si, že aby sme hovorili smerom k občanom, skutočnosť, že máme spoločné hodnoty a to, že máme Európsky dvor pre ľudské práva, máme chartu základných práv, ktorá je právnou hodnotou minimálne z 20, v 24 z 27 členských krajín Európy. Toto rezonuje v srdciach občanov a teda spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, na ktorom e, pracujeme. Toto je veľmi pozitívne. Je tu Štokholm z nadrámec, ktorý práv, ktorý nám bude udelený, teda tak národným parlamentom, ako aj Európskemu parlamentu v tejto oblasti. Myslím si, že ešte musíme hovoriť o právach a hodnotách občanov. Musíme túto diskusiu dať na vyššiu úroveň, úroveň a hovoriť e, smerom k srdciam občanom. Sú tu hodnoty a práva, kde Európa má prioritu pred ostatnými kontinentami a mám často konferencie pred mladými Európanmi a ja hovorím im, že Európa má vlastné hodnoty, napríklad podmienka vstupu do Európskej únie. Jedna z podmienok je zrušenie trestu smrti a všetky európske krajiny sa rozhodli, a teda tí, ktorí chcú vstúpiť do Európy, sa rozhodli, že sa vzdajú trestu smrti, čo nemá obdobu v mnohých iných neeurópskych krajinách. Musíme pokračovať e, v tomto procese aj vo svete. Spolu so Sofí budeme spolupredsedať v tomto, tomuto stretnutiu a týmto jej odovzdávam slovo, aby začala rečníkmi. Máme tri žiadosti Pán Koli, Kališ ale začne po pánovi Legielovi. Takže pán Kališ. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o moju čas úvodu, tak e, ja dúfam, že budeme mať dosť e, tém na rozhovor dnes popoludní, pretože ak súhlasíte, tak ak by sme všetci súhlasili, tak by bolo zbytočné diskutovať a pokiaľ ide o európske hodnoty a práva, tak ja som si istá, že je tu určite dosť tém na diskusiu. Budem možno trochu provokovať, aby som vyvolala diskusiu a požiadam o budem hovoriť o príspevok z predošlých plén. Počula som, že ľudia hovoria, že, ľudia by, že Európa by nemala hovoriť o základných právach, hodnotách, mala by sa držať technických otázok vnútorného trhu a podobne. S tým hlboko nesúhlasím, pretože podľa mňa, ak Európa je o niečom, tak je o hodnotách. Európa nebola vytvorená ako jednotný trh. Jednotný trh e, bol iba nástrojom na dosiahnutie Európy hodnôt. Diskusia o hodnotách nie je nikdy jednoduchá. V našich e, krajinách tiež nie, keď hovoríme o slobode náboženstva, súkromí, rovnakých právach, právach žien, práva homosexuálov, sloboda slova, práva menšín. Toto všetko sú ťažké a citlivé otázky a vedú k, k takej horúcej diskusii, ale toto všetko nás priviedlo k zdieľaným hodnotám v našich krajinách a ak chceme sa posunúť dopredu v Európe do 21. storočia, tak musíme vytvoriť spoločný systém hodnot v Európe. Ja to hovorím jednoducho, ale napríklad skoro 50 rokov Európa bola uh, budovaná diplomatickými rokovaniami. To fungovalo veľmi dobre. Hovorili sme o poľnohospodárstve, o kvótach, štrukturálnych fondoch, rozpočte. To je jednoduché. Tam sa dá rokovať. Národní zástupcovia môžu rokovať v národnom záujme, ale keď ide o hodnoty, tu sa rokovať nedá. E, nemôžeme udeliť krajine nejaké kvóta na diskriminovanie homosexuálov alebo obmedzovať slobodu médií Čiže hodnoty sú inou témou, diskusie nie sú jednoduché, ale musíme ísť touto cestou, pretože ak chceme dosiahnuť Európu, ktorá hovorí jedným hlasom vo svete, ak chceme mať e, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, zvlášť v našich oblastiach spolupráce policie a justičnej spolupráce, tak napríklad e, politika proti terorizmu e, sa nezaobíde beď hodnot. Policajná a justičná spolupráca sa nezaobíde beď bez hodnot. To sú veľmi jednoduché príklady. Diskutovali sme v parlamente, v rade, keď sme pripravovali rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii a všetci sa zhodli na princípe, musíme bojovať proti rasizmu, ale keď ide o všeobecné princípy, tak sa zhodneme ľahko, ale keď ide o e, realitu, diskusia k rasizmu a xenofóbii, tak sa objavila jedna veľmi zložitá téma a ide o popieranie holokaustu. V niektorých krajinách je to zločin, ale v iných e, zasa spochybnenie tohto by, mm, by viedlo k presnému opaku. Takže keď hovoríme o týchto veciach, musíme spomenúť vlastne hodnoty aj tak. A veľmi konkrétny príklad v našom programe súčasné členské krajiny, ktoré porušujú základné práva. A keď potom počúvam ľudí, že Európa s tým nemá nič spoločné s hodnotami, uh, Eh, k základnými hodnotami mm, nemá Európa nič spoločné, to je vec národných krajín. To nie je pravda. V našich zmluvách máme definované princípy základných práv a na tom sú založené naše politiky v článku 6, aby sme zabezpečili to, že to je viac ako len niečo na papieri, tak sme vytvorili článok 7, čo je právny nástroj, ktorý sa dá použiť na prinútenie členských krajín, aby rešpektovali článok 6. A pre tých z vás, ktorí ešte stále nie ste presvedčení, keď poviete, že základné práva sú národnou otázkou, tak potom prečo žiadame od kandidátskych krajín, aby rešpektovali tieto základné práva? Prečo napríklad e, trváme na tom, že kandidátske krajiny musia rešpektovať e, slobodu médií a slobodu slova a Nechceme potom uh, uh, dodržiavanie rovnakých práv od existujúcich členských krajín. Ak chceme si udržať náš morálny, morálny kredit vo svete, tak musíme zabezpečiť to, že všetky členské krajiny rešpektujú tieto princípy. Dúfam, že aspoň jeden z vás so mnou bude hlboko nesúhlasiť, pretože to povedie k diskusii, takže to je môj úvod. Pán spravodajca, zmeškali ste začiatok, najskôr sme chceli otvoriť diskusiu. Uh, a vy ako spravodajca by ste potom na konci zhrnuli debatu a vyvodili závery. Súhlasíte s tým? Áno, dobre. Takže teda máme prvú žiadosť o slovo. Pán Ríša Kališ. Dúfam, že vyslovujem vaše meno správne. Pán, správne, pán Kališ, kde ste? Vážená pani predsednička, mali ste pravdu. Šanovní... Áno, bolo to správne, takže pani predsedníčka a e, teda podpredseda, ja s vami súhlasím. Takže v, tej, v tomto ohľade e, nebudeme mať diskusiu, ale musím povedať, že moje Meno Kalič e, je rovnaké ako názov mesta so 100 tisíc obyvateľmi v strednom Poľsku, takže na mape sa dá bez problémov nájsť. Takže len toľko k tomu. Takže ja som z Poľska a pán Lekier e, spomenul 24 krajín, ktoré prijalo chartu základných práv a Poľsko je jednou z troch krajín, ktoré z časti túto chartu neprijali. Ja a moja politická skupina, teda e, ľavicová e, aliancia v Polsku. Sme proti tomuto protestovali a keď sa v Polsku podpisovala, ratifikovala Lisabonská zmluva, pravicové strany boli e, pri vláde, teda boli to iné než sú tie terajšie pravicové strany a zachovali si tam tento, tento protokol, pokiaľ ide teda o chartu základných e, práv. Ale keď hovoríme o e, ľudských právach, ktoré vo vzťahu s chartou sa nazývajú základnými právami, tieto tri krajiny, Polsko, Česká republika a Veľká Británia, občania týchto troch eh, krajín nie sú rovní eh, tým ostatným v ostatných členských štátoch. A môžeme diskutovať, či táto situácia E, by mala e, vplyv na to, keby e, títo občania chceli svoje práva uplatňovať na súdoch v iných členských štátoch. Ale už aj tá symbolická hodnota toho, že tieto tri krajiny chartu neprijali, už z dôvodu toho konceptu, ktorý ste spomenuli, to je veľmi symbolická záležitosť. Takže keby sme chceli budovať Európsku úniu ako Európu občanov, veď to je vlastne v názve, v názve našej konferencie, tak by sme museli urobiť e, e, to, aby všetci občania mali tie isté slobody a práva. Takže rovnako by to malo platiť aj pre tieto tri krajiny, e, teda aj pre Poľsko, pre moju krajinu. Pretože Európska únia je tou to platformou, na ktorej každý členský štát a jeho občania musí mať možnosť e, vplývať na vládu a na to, aby e, teda boli zachovávané občianské práva, základné práva. V Poľsku štátne inštitúcie e, sú dôležitejšie než občania, predovšetkým pokiaľ ide o spravodajstvo a otázky bezpečnosti, keď hovoríme napríklad o práve na súkromie a podobne. Tu sme mali príklady odpočúvania telefónnych eh, hovorov, advokátov. Eh, to sú veci, ktoré sa nedejú v demokratických eh, štátoch a keď hovoríme o boji proti terorizmu, to neobstojí ako výhovorka v tejto oblasti. Ja by som teda chcel poprosiť pánom spravodajcu, aby zahrnul tieto veci, ktoré som práve spomenul, tiež do svojej správy, ktorú bude vypracovávať. Ďakujem pekne za váš vstup. V prvom rade by som chcela e, e, povedať, že budem oslavovať, keď Poľsko sa pridá ku charte základných práv. Ja som si istá, že k tomu raz dôjde. Nie som si celkom istá, ako tu e, funguje ten časovač. Zdá sa, že nás neposlúcha. Pani Nemesan z Turecka bude ďalšou rečničkou. Ďakujem pekne za príležitosť vyjadriť sa v tejto pracovnej skupine. V prvom rade by som chcela odkázať na e, odsek e, o odlišnosti. E, v štokholmskom programe Európa je úniou rôznorodosti a Európania by mali byť hrdí na túto rôznorodosť, z čoho vyplýva kreativita a inovatívnosť. Moto zjednotený v e, rozmanitosti by sa malo stať populárnejším a malo sa podporovať ako pozitívny koncept pri hľadaní európskych odpovedí. Ďalšia téma, musím povedať, ako členka eh, Rady Európy sme radi, že bod proti obchodovaniu je veľmi dobre zohľadnený v šokholskom eh, procese. Chceli by sme pripomenúť EU ešte raz dohovor eh, Rady Európy proti obchodovaniu a chceli by sme teda sa vyjadriť za to, aby e, sa zohľadňovala práca jediného skutočne oficiálneho orgánu, ktorý pracuje e, v e, oblasti obchodovania, teda ide o Kreta. Chceli by sme vyzvať členské štáty, aby dohovor Rady Európy na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním podpísal, aby teda EÚ eh, e pristúpila k tomuto dohovoru a keďže eh, ste eh, otvorili diskusiu pre teda diskutovanie o otázkach, o hodnotách a podobne. Ja, keďže pochádzam z kandidátskej krajiny, z Turecka, chcela by som sa spýtať, či tieto základné práva ako individuálne práva, demokracia, a e, podobne, že to sú tieto práva, ktoré nás e, priťahujú, e, prečo chceme vstúpiť do EÚ. A myslíme si, že toto sú tie hodnoty, ktoré sú potrebné pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu ľudí. A chceme, aby naši ľudia mali tiež prospech z týchto hodnôt. A ja si myslím, že to je dobré pre Európanov, ako aj pre Turkov. Ďakujem pekne. Veľmi dobre ste to povedali. Ďakujem pekne a nasleduje pán Bosketo z Talianska. Grazie, Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým by som chcel pozdraviť pána Aguilara, ktorého sme pred pár dňami eh, privítali u nás eh, v Senáte v Ríme a e, rád e, si na to spomínam. E, mal naozaj veľmi zaujímavý prejav a my senátori sme ho s veľkým záujmom sledovali. Niektorí z nás sa tu dnes zúčastnili aj preto, že sme si vypočuli tento úžasný prejav pána Aguilára. Samozrejme, ak chceme vlastne postaviť túto pracovnú skupinu na ideáloch a hodnotách, Ehm, je, to, je tu niečo, čo je zložité pre nás všetkých účastníkov v tejto súvislosti, keď hovoríme totiž o hodnotách a snažíme sa obsiahnuť tieto e, koncepty a e, urobiť z nich niečo e, konkrétne a identifikovať to, čo priamo v teréne tieto hodnoty majú predstavovať. A vyžadovalo by sa, aby sme zároveň aj urobili nejakú syntézu tohto a e, potom sa mu tomu prispôsobili. To je veľmi zložité. E, pokiaľ ide o otázky srdca, tam všetci súhlasíme, ale keď prevažujú e, logika a racionalizmus, egoizmu jednotlivých strán, jednotlivé odlišné histórie, náboženské odlišnosti, aj keď ide o neakreditované náboženstva, Ehm, keď je otázky napríklad eh, eh, kresťanstva, tak už práca pra, takéto pracovnej skupiny môže začať byť zložitá. Preto ehm, ja by som chcel povedať, že je dobré, aby sme od týchto veľkých konceptov, abstraktných eh, konceptov prešli ku konkrétnym problémom. Dlho sme diskutovali o migrácii a imigrácii, ale sú situácie ako tá naša v Taliansku, ktoré sú naozaj veľmi zvláštne. My sme sa dopracovali k tomu, že sme uzavreli s Líbiou dohodu a tak naše lode e, s líbyskými loďmi budú takýmto spôsobom môcť um, vlastne lode plné imigrantov posielať naspäť, teda lode, ktoré vyšli z Líbie. To sa deje mimo nášho územia. A takže rozširuje sa tu právo odsúvania imigrantov až za hranice. E, doteraz to bolo vždy tak, že keď prišli ľudia na hranicu, tak e, sa e, mohlo rozhodnúť, či sa vpustia do krajiny alebo nie. Ale dnes je tomu inak. Na jednej strane my vlastne si zabezpečujeme našu právu vyhosťovať alebo odsúvať tieto osoby. Na druhej strane i takýmto spôsobom ľuďom neumožníme ani len požiadať o azyl. Pretože my by sme mali e, najprv e, pomôcť týmto migrantom na našich lodiach. E, to síce robíme, ale nemôžeme zároveň aj rozhodnúť o ich práve požiadať o azyl alebo o tom, či budú vlastne považovaní za utečencov. Dajme ich do nejakých centier, kde by sa o tomto mohlo rozhodnúť napríklad aj v Líbii. E, mohlo by sa to urobiť, aj keby to e, veľa stálo. Ale my vieme, e, že tam by sa vlastne nedostali tieto osoby na to, aby sa skontrolovalo, či majú právo na azyl alebo nie pretože e, by vlastne e, sa opäť snažili dostať na nejakú loď a nelegálnym spôsobom dostať do našej krajiny. Toto sú teda úplne konkrétne e, problémy, ktoré si vyžadujú konkrétny európsky, konkrétne európske riešenie, pretože Taliansku hovoria, že v tejto oblasti odsúvania utečencov priamo na mori nepostupuje správne, ale potrebujeme teda nejaké kolektívne riešenie. Ďakujem. Ďakujem za tento príspevok. Teraz pán Park, pani Barkholz zo Švédska. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Hovorilo sa tu aj o mládeži a myslím si, že toto je vec, ktorej je potrebné sa viac venovať. Ide o našu mládež, našich mladých občanov, teda ide o tých, ktorým prenecháme našu spoločnosť. Vo Švedsku sme si všimli, že mladí sú veľmi angažovaní, možno nie ani tak pre EÚ a jej inštitúcie, ale sú angažovaní za fungovanie, za existenciu EÚ. A tým by sme sa mali zaoberať. Ide hlavne o otázku, koľko slobody by malo byť k dispozícii na internete, teda do akej miery je potrebné zasahovať do tejto slobody na internete v zmysle ochrany osôb. Toto je veľmi dôležité pre našu dnešnú diskusiu, teda ochrana súkromia. Toto je princíp, ktorý je v rozpore s princípom otvorenosti, e, za ktorý sa tiež zasadzujeme vo všetkých orgánoch Európskej únie. Ďalej tu máme otázku e, prístupu ku, ku kontroverzným veciam. Takouto kontroverznou otázkou je napríklad e, problém obchodovania s ľuďmi. Ide o to, aby sme odstranili túto formu moderného otroctva. Ďalšia téma, nákup, e, alebo teda obstarávanie sexuálnych služieb a tu sú tiež názory odlišné. Vo Švedsku je to trestné. A musíme chápať, že je tu veľmi úzke prepojenie medzi obchodovaním s ľuďmi a e, možnosťou obstarať si sexuálne služby ak tu nebude možnosť e, obstarania sexuálnych služieb, tak už nebude ani obchodovanie s ľuďmi. Toto je diskusia, ktorá by mala prebehnúť na európskej úrovni. Ďalšia, podľa môjho názoru veľmi dôležitá otázka, je otázka situácie detí. V štokholmskom programe sa tomuto bodu venuje pozornosť. Navrhuje sa nová stratégia Európskej únie s cieľom zlepšiť životné podmienky detí bojovať proti násiliu na deťoch. Napríklad toto je veľmi dôležitá otázka, ktorou sa zaoberá aj Rada Európy. Myslím si, že by sme mali príjmať takú legislatívu, ktorá bude sankcionovať násilie na deťoch, ktorá zakáže takúto keto násilie, um, fyzické násilie. A myslím si, že je tu široká podpora, aspoň ja osobne, teraz dávam túto otázkou, som sa vždy stretla s veľmi širokou podporou. Mnohé štáty zavadzajú takúto legislatívu, ktorá zakazuje násilie na deťoch. To sú teda veci, ktoré si zaslúžia byť témou diskusie. Ďakujem. Pán predseda žiaľ bez mikrofónu. Pani Olson. Ďakujem pekne. Pán predseda. Ja len súhlasím s tým, čo povedala švedská predrečnička. Ide o otázku boja proti obchodovaniu s ľuďmi, boja proti prostitúcii a tak ďalej. My máme vo Švedsku zákon, ktorý zakazuje nákup e, sexuálnych služieb, teda sankcionuje takýto nákup a boli by sme radi, keby aj ostatné členské štáty prijali podobné zákony, pretože to má preventívny účinok. Keď sa pozriete na štokholmský program, tam podľa mňa je veľa pozitívnych bodov, pokiaľ ide o prístup k týmto otázkam. Ale tie opatrenia sa často príjmajú až v ďalších fázach. E, často sa zabúda na tú prevenciu. pokiaľ ide o boja proti medzinárodnému zločinu, kde teda o zločin, ktorý prebieha cezhranične. Toto je samozrejme prioritná úloha my z ľavice v, v švedskom parlamente to aspoň považujeme za prioritu a je dôležité, aby nástroje, ktoré sa na to používali, boli naozaj účinné. V štokholmskom programe sa však nenačína diskusia o tejto téme. Bolo by potrebné zhodnotiť, aké účinky mali už prijaté rozhodnutia. Podľa mňa je potrebné najskôr zanalizovať situáciu predtým, než sa pristúpi k novým návrhom. Mám pocit, že mnoho úvah eh, tu už odznelo, nie je potrebné začínať vždy od nuly. Samozrejme, že integrita každého jednotlivca musí byť chránená. Pokiaľ ide napríklad o osobné údaje, ktoré sa využívali na národnej úrovni a potom sa môžu presúvať na európsku úroveň. Tieto osobné údaje je potrebné chrániť a tu musíme byť mimoriadne osob- obozretní, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, integrity jednotlivca. Toto je pre nás mimoriadne dôležitá otázka. Dovolte mi ešte uviezť ďalší bod, konkrétne ľudské práva. Už skôr som vystúpila k tejto téme, je potrebné prijať také opatrenia, ktoré budú brániť porušovaniu ľudských práv. Napríklad e, právne úpravy na ochranu osôb pred diskrimináciou na základe napríklad etnickej príslušnosti alebo na základe rodu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ešte než dám slovo ďalšej rečníčke, dovolte mi vrátiť sa k otázke, ktorú som položila v mojom úvode podľa mňa by bolo dobré, keby sme sa pozreli na všetky tie otázky, ktoré tu odzneli a keby sme si položili otázku, ako sa tomu venovať na európskej úrovni, na akom základe, na základe akých hodnôt, pretože sa veľmi ľahko zhodneme na veciach, ktoré sa nás netýkajú, ale keď sa máme zhodnúť v tejto sále na veciach, ktoré tu odzneli, to sú veľmi kontroverzné veci, a podľa mňa sa na tým budeme musieť zamyslieť, tak aby sme mohli prísť so spoločnými stanoviskami, so spoločnými politikami. Už sme prešli obrovský kus cesty v Európskej únii, iste vyriešime aj tieto otázky, alebo je to zaujímavé. Ďalším rečníkom bude pán Hübner z Rakúskej národnej rady. Nech sa páči, ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som nadviazal na to, čo ste podali vy, páni Intfeld, pokiaľ ide o tú diskusiu o hodnotách. Mne tu jedna vec chýba a to oddelenie v tej diskusii na slobodné hodnoty a obmedzovacie hodnoty. Vy ste povedali, že v tradícii Európskej únie sú zakorenené tie hodnoty, ktoré sú hodnotami slobody. Ide o ochranu práva občana eh, a štáty teda majú povinnosť túto slobodu garantovať. A teraz tu máme ďalší krok, predrečnícka zo, Švedska s tým prišla, že teraz ide o tie obmedzujúce hodnoty. Ide o hodnoty ako také. Hodnoty slobody nie sú žiadnymi hodnotami ako takými. Ale keď dôjdeme k tým eh, obmedzujúcim hodnotám, to ide o presadzovanie hodnot, ide o zákazy a tým naša diskusia bude nový rozmer, novú kvalitu. A toto je taká, taký trošku vrátky terén. Hovorili sme napríklad o obmedzovaní rasizmu, xenofóbie, homofóbie a tak ďalej, o sankcionovaní takýchto prístupov, poskytovaní sociálnych služieb, sexizmus a tak ďalej. Toto keď požadujeme, tak požadujeme obmedzujúce hodnoty. To znamená, že sa vydávame opačným kurzom. Teda ľudské práva, ktoré sme doteraz chránili, chceme obmedzovať. My sme v takom nejakom rozpore. Chránenie ľudských práv, obmedzovanie ľudských práv a rozširovanie alebo ďalšie budovanie ľudských práv. O toto ide v štokholmskom programe. A toto na zemi bude stať e, časť dôveryhodnosti v očiach našich občanov. Európska únia ako taká bude musieť stanoviť určitú hranicu povedať, potiaľ to necháme štátom a národom právo, aby si sami určili, čo budú kriminalizovať a čo umožnia, pripustia. A odtiaľto komisia, Európsky parlament a rada budú rozhodovať o tom, čo si ľudia môžu myslieť, čo môžu robiť, ako môžu konať. Ak to naozaj chceme, ak chceme na európske spoločenstvo natiahnuť taký určitý religiózny e, kabát, tak to môžeme urobiť. Ale musíme to tak potom jasne povedať. Ale v tom prípade pôjde o obmedzovanie práv, ľudských práv. Ja osobne nie som žiadnym priateľom sankcií, obmedzovania, to musím takto hlavne povedať a preto si myslím, že v Európskej únii sa zatiaľ um, nachádzame v takom nejakom rannom štádiu tejto diskusie, ale prosím vás, aby ste uh, toto uh, zohľadnili. Teraz má slovo za Európsky parlament pani Flotr. Ďakujem pekne. Možno, aby som ešte zdôraznila to, čo povedal predrečník, pokiaľ ide o slobody a práva, pretože hovoríme o Európe práva hodnot. Je zaujímavé, ako všetci hovoríte o hodnotách viac ako o právach. Tie, ktoré sú záväzné, sme viazaní dohovorom, ktorý sme ratifikovali a to ľudí znervozňuje v tejto oblasti. Žiadna zo základných slobod nie je absolútna. Sloboda slova alebo sloboda náboženského vyznania. To sú slobody, ktoré nie sú absolútne, pretože existuje pôsobnosť Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva a prípadné obmedzenia sa musia týkať e, práce nezávislého exekutívneho orgánu a to je rozhodujúce právo, ktoré platí aj pre Európsku úniu a jej vlastné záväzky prostredníctvom e, za, chaty základných práv. A to ma privádza k, k e, diskusii alebo vraciam sa tým naspäť k diskusii o Európe hodnot a občanov, musíme pracovať na mechanizmoch, ktoré nám umožnia nezávisle a objektívne hodnotiť e, pochybenia v našich záväzkoch a ktoré nám umožnia napraviť tieto pochybenia. Ako teda to môžeme urobiť? Myslím si, že agentúra pre základné práva naozaj robí dobrú prácu. Musíme ju podporovať počas tohto mandátu, musíme jej dať priestor na ešte väčšie uplatnenie a predovšetkým odporúčania tejto agentúry pre základné práva musia byť súčasťou diskusí v komisii a v Európskom parlamente. To podľa mňa bude skutočný pokrok v našich európskych nástrojoch implementácie našich záväzkov v oblasti ľudských práv. Posledná vec, ktorú som chcela povedať. V štokholmskom programe prístup v oblasti azylu a imigrácii je zlý. Je to celkovo jasné, že je diskreditovaný už dopredu prístup na úrovni Európskej únie by sa mal riadiť alebo inšpirovať OSN, kde sa žiada právo na mobilitu ako najefektívnejší spôsob boja so svetovou chudobou a boja s tými kruhmi, ktoré v určitých krajinách um, blokujú pozitívny vývoj. Týka sa to klimatických zmien a podobne. Sme tri týždne pred e, Kodaňou, kde sa bude hovoriť o klimatických zmenách, ktorá, ktoré majú vplyv na milióny ľudí vo svete, spôsobujú umrtia tisícov ľudí a právo na mobilitu. To by mala byť naša perspektíva, pretože migranti, ktorí sú u nás v Európe, by výborne prispievali k rozvoju svojich vlastných krajín viac ako naša politika, e, ktorá hovorí o zlomkách percent e, každý rok a právo na mobilitu je odpoveďou na chudobu. Mali by sme chrániť a pomáhať e, migrácii. To vôbec nie je prístup štokholmského programu. Myslím, že Takýto prístup nemá budúcnosť, povedie iba k väčšej represii a kriminalite a to je naozaj nebezpečné. Ďakujem, neboli sme veľmi striktní doteraz, ale zdá sa, že uh, hodinky sa blížia ku našu konečnému termínu a teda poprosím, aby ste boli solidárni s vašimi kolegami a držali sa troch minút. Pani Kukuma z Cypru. Z Cypru. Uh, Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som na úvod vyjadrila potešenie s tým, že Turecko tiež považuje dodržiavanie ľudských práv za, za mimoriadne dôležité a veríme, že aj Cyprus e, bude súčasťou realizácie e, tohto prísľubu. Dovolte mi, aby som sa venovala Lisabonskej zmluve a novinkám v oblasti vnútra a spravodlivosti. Komisia dostane úlohu koordinovať národné politiky v oblasti vnútra a to bez akékoľvek parlamentnej kontroly. V praxi aj súdne rozhodnutia nebudú podliehať kontrole. Ľudské práva a neustále rozširovanie občianských slobôd, toto musí byť náš spoločný menovateľ pre akékoľvek politiky, či už na národnej alebo nadnárodnej úrovni. K otázke pristahovalca nemôžeme hovoriť iba o potrebách podnikov. Nemôžeme však ani budovať pevnosť Európa. Otázka pristahovalectva rezonuje, dochádza k porušovaniu ľudských práv týchto osôb a opatrenia proti ilegálnemu priťahovalectvu nie sú účinné. Je potrebné, aby sme ten problém riešili od koreňa, aby sme bojovali proti chudobe a aby sme tvorili spoločnú pristahovaleckú politiku, ktorá bude vychádzať z našich hodnôt a z dodržiavania práv všetkých občanov tejto planéty. Osobné práva a slobody, to sú vydobytky nášho dlhodobého boja. My si myslíme, že spoločný priestor slobody, práva a bezpečnosti e, musí e, odrážať aj hospodárskú realitu. Je tu chudoba, je tu bohatstvo v rôznych členských štátoch, sú rôzne životné úrovne. A Lisabonská zmluva predsa chce zlepšiť e, kvalitu života ľudí. Ja pevne verím, že zohľadníme, že sme teraz na kritickej kryžovatke a že musíme do popredia našich snách postaviť človeka, občana. Ďakujem, máte právo hovoriť, ale musíte skončiť za 3 minúty. Takže teraz dám slovo pani Kamidie z Belgická. Milí kolegovia, Sú tri hlavné princípy, kde by som chcela, aby sa im Európa venovala a aké sú jej hodnoty, slobody, rovnosti a bratstva. Sloboda slova nemá zmysel, ak sa neopiera o ostatné slobody, ktorými sú právo na prácu, na dôstojné bývanie, na kultúru, Čiže dôstojný život v profesionálnom, v profesionálnom živote a v súkromí. Toto je prístup rovnosti a musíme rešpektovať právo na prácu každého. Nie je to tak vždy dnes ani v rámci Európy. A podľa mňa toto si vyžaduje zodpovednosť podnikov, súkromných podnikov nad rámec politiky verejných orgánov. Pretože v krajine, ako je moja, poznáme delokalizáciu smerom k európskym krajinách, kde je sociálna ochrana má nižší štatút ako u nás. A v mene svojej skupiny za počas belgického predsedníctva v druhom pol roku 2010 predložím návrh uznesenia, eh, aby sme na európskej úrovni stanovili minimálnu mzdu, ktorá bude zaručená Uh, ušetrím vás technických podrobností, ale v každom prípade je spôsob, ako to dosiahnuť a môžem si uh, dovoliť uh, pripomenúť vám, čo odznelo pred chvíľkou a síce, že rešpektovanie práv na prácu tu v Európe a aj takéto práva u migrantov. Prístup k takýmto základným právam by vyriešil podľa mňa mnoho problémov medzi nami ako aj problémov v oblasti e, organizovaného zločinu. Myslím si, že naši občania uveria Európe vtedy, keď sa tu príjmu príjmu konkrétne rozhodnutia idúce týmto smerom. A tiež si myslím, že e, smernice štýlu, ktoré sme poznali, napríklad úplná liberalizácia e, trhu a podobne, toto jednoducho nebude mať úspech. Na tomto, o tom by sme sa mali zamyslieť a podľa mňa tu by mala Európa pracovať. Ďakujem. V poriadku. Ďakujem, že ste boli stručná. Lord McLennan je ďalším rečníkom. Pani predsedníčka. Časy, v ktorých žijeme, vedú vlády k hľadaniu spolupráce cez hranice, aby sa zabezpečilo to, že kriminalita je, bude porazená. Počuli sme o tom v kontexte terorizmu a drog. Oveľa menej o tom počujeme alebo počúvame menej o potrebe chrániť práva občanov, ktorí utekajú pred takýmito, takýmto nebezpečím, zvlášť pokiaľ ide o výmenu informácií, ktoré um, prirodzene hľadajú tí, ktorých sa to týka pri presadzovaní práva a poriadku. Urobilo na mňa dojem správa, ktorá pred týmto dnešným stretnutím sa týkala Európskeho dozorcu nad ochranou dát a sumár tejto správy E, zhrňa prácu z júla zo strany Európskej komisie. Ide o oznámenie o ochrane údajov a informácií. Myslím si, že je dôležité, že v čase, keď e, sa zvažuje Štokholm a keď e, e, sme krátko pred stretnutím rády, musíme zdôrazniť dôležitosť princíp ochrany údajov čo musí byť explicitne zapracované do akejkoľvek legislatívy, ktorá je považovaná za dôležitú z pohľadu ochrany pred e, zločinom. A v júni 2008 rada rozhodla o cezhraničnej spolupráci e, relatívne obmedzeným rozhodnutím, ale Eh, oveľa menej sa urobilo v rozvoji informačných modelov a dôležité je uznať napríklad to, že je tu kritika eh, dozorcu nad ochranou údajov v oznámení komisie, kde sa spomína identifikácia budúcich potreb ako súčasť eh, týchto informačných modelov. Komisia zdôrazňuje, že aj v budúcnosti e, ten limitačný princíp by mal byť vedúcim systémom v budovaní týchto systémov. Ja dúfam, že tieto princípy budú niečím, čo si aj parlament, Európsky parlament zoberie k srdcu, hlavne potom, ako sa bude implementovať Lisabonská zmluva na začiatku decembra. Pani predsedníčka pán predseda, dámy a páni, ďakujem vám za e, túto príležitosť. Chcel by som sa sústrediť na jednu tému. Som rád, že sa dnes e, venujeme e, týmto otázkam, pretože keď sa spomenula otázka Lisabonskej zmluvy, Eh, nediskutovali, až tak, nediskutovali sme až tak veľmi o hodnotách, ale je eh, dôležité toto prepojenie hodnoty a eh, legislatíva, pretože legislatíva vystáva a stojí na hodnotách a je tu na to, aby hodnoty chránila. Preto je škoda, že v tých legislatívnych aktoch, ktoré sme spomenuli, nebol odkaz na Boha ako zdroj určitých hodnôt a nebol tam odkaz na e, kresťanské hodnoty, pretože kresťanské hodnoty predstavovali um, e, to, čo pre Adenauera a Gaspariho a e, Schumana predstavovalo to, na čom mohli vybudovať Európu. Nestojíme pred problémom, čo je teda základom tých ľudských práv, ktoré chceme chrániť. Takže nevychádzame z nejakých transcendentálnych eh, eh, hodnôt. Alebo, a čo je to potom? Je to výsledok nejakého hlasovania? Eh, v minulosti nás hlasovanie viedlo k uplatňovaniu veľmi negatívnych zákonov, za ktoré sme sa neskôr museli hanbiť. Preto teda to, čo dnes zažívame, je situácia, kedy medzinárodné súdy sa snažia hľadať riešenia, ktoré napokon nie sú vždy až také šťastné. Poľsko preto má svoje výhrady, pokiaľ ide o e, záväzný právny charakter charty základných e, práv. Je to e, sama o sebe krásna vec a človek by sa mal tešiť, že Európska únia má takéto vysoké ciele, ale z rozsudkov Štrasburského súdu vidíme, že niekedy štvrtá e, e, generácia ľudských e, práv sa uplatňuje takým spôsobom, že Polsko sa takéto implementácie bojí. Napríklad pokiaľ ide o adopcie homosexuálnymi pármi a podobne. Z tohto dôvodu Eh, že nám chýbajú eh, tie skutočné základy. Z tohto dôvodu tu vzniká nebezpečenstvo, pokiaľ ide o ďalšie smerovanie Európy v oblasti ľudských práv. To je všetko z mojej strany. Myslím si, že je naozaj dobré pozrieť sa niekedy eh, dozadu na to, z čoho sme vyšli, aké základy sme mali, pokiaľ ide o takým smerom sa v budúcnosti vydáme. Ďakujem. Predtým, než rozdám slovo ďalšiemu rečníkovi, chcela by som zdôrazniť, že jednou z eh, základných eh, hodnôt je eh, sloboda svedomia. Myslím si, že o to tu išlo, keď sme vytvorili tento proces európskej integrácie. A, a takisto aj náboženská sloboda, to je jedna z základných e, slobod, ktoré ako liberálka budem e, ochraňovať. A to, v čom za, v zásade nesúhlasím, pane, je, e, že náboženstvo by malo mať monopol nad morálkou. Myslím si, že ľudia, ktorí nie sú nábožní, nie sú veriaci, môžu mať ešte stále morálku a dúfam, že to môžete akceptovať a rešpektovať v Európe rozmanitosti ako ja. Rešpektujem e, vaše e, náboženstvo a vaše svedomie. Dúfam, že aj vy rešpektujete to tých iných a ja som veľmi rada ja osobne, že v Lisabonskej zmluve nie je e, odkaz na Boha, pretože to by vylúčilo mnoho ľudí v Európskej únii. A po týchto slovách by som chcela odovzdať e, slovo pánovi Šenochovi z Rakúska. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, vám práve za tie vaše posledné slova. Boli to tie správne slova v správnom momente. To je to napínavé, keďže po tom, čo vo Virčinii E, sa stali základné práva v 19. storočí výsledkom e, e, revolúcie a potom takisto aj vo Francúzsku v dôsledku francúzskej revolúcie. My sme potom ich ďalej vyvíjali, práva zamestnancov, práva žien a podobne. Vlastne všetci sme prešli určitým vývojom a to nebezpečenstvo dnes je, že povieme, že ochrana občanov a občaniek E, vlastne e, sa, sa v tejto oblasti pokračuje, ale zároveň budeme aj e, vlastne orveliansky potláčať základné práva. Keď chceme bojovať proti kriminalite a terorizmu, tak by sme nemali nechať vlastne okľukov vyhrať protistranu tým, že naše liberálne hodnoty budeme kúsok po kúsku okliešťovať a vlastne takto im e, umožníme víťazstvo, napriek tomu, že sme sa snažili pôvodne proti ním bojovať. A toto je práve to napínavé a práve preto som tak bojoval o túto Lisabonskú zmluvu. Pretože sú to práve tieto základné práva, pre ktoré tu existuje určitá prax. Napríklad pokiaľ ide o homofóbiu, E, e, tu je pohoršenie a e, xenofóbia sa už v Európe nenosí takisto ani tresty smrti. To sú obrovské kvantové skoky, ktoré sme urobili. Ale mali by sme byť podobne, podobne by to malo vyzerať aj pri štokomskom procese. Mali by sme dávať pozor aj tam, kde hovoríme, že chceme základné práva pre všetkých občanov EÚ, ale chceme rozlišovať medzi občanmi, ktorým tieto práva priznáme a tými, ktorí u nás žijú a pracujú. A to je niečo, kde by sme mali byť citliví a tu štokholmský e, program je od toho ešte veľmi vzdialený. A e, tak toto by sme mali reformovať e, už aj z národohospodárskych dôvodov. Už len z hospodárskej perspektívy sú tu ľudia, ktorí tu žijú a nepracujú legálne, ale my sme ich integrovali, my sme ich vzdelali, investovali sme peniaze. A teraz ich e, odsunieme z našej krajiny. Nie je to už len ľudsk- nie je to len ľudská tragédia, ale aj hospodárska. A dôležité je, e, že nie na hraniciach EÚ by mali e, končiť naše hodnoty. Potrebujeme naozaj veľmi pokrokovú politiku susedstva aby sme sa starali aj o tú oblasť, ktorá je za šengenskou hranicou. Iba tak môžeme odolať e, e, migračným tokom a sociálnym rozdielom. Ďakujem. Ja, Ďakujem pekne v mnohých e, bodoch sa môžem pripojiť k mojim predrečníkom. Veľmi dôležité sa mi zdajú byť práva detí. V mojej e, vlasti som e, si dnes prečítala v novinách, že práva detí e, sa až teraz po 20 rokoch ustanovili v ústave. Doteraz boli iba uznávané. Ja si želám pre všetky európske krajiny, aby sa neuznala len charta základných práv, ale sa aj realizovala, ale aby E, sme sa sústredili aj na tých najslabších v našej spoločnosti, aby sme naozaj nielen uznávali ich práva, ale ich aj e, chránili a naozaj realizovali. A chcela by som si ešte vyňať jeden dôležitý bod, e, to, čo, pokiaľ sa týka rovnoprávnosti žien. Ja nie som určite feministka, ale ak žena za rovnakú prácu dostáva menej peňazí a to predstavuje niekedy až menej o 28%, tak sa pýtam, o čo to vlastne žijeme. Veľmi veľa hovoríme o právach, o ľudských právach, o základ, základných právach, o charte základných práv, ale mne ide naozaj o to, aby sme skutočne tieto práva aj presadzovali. To si želám pre túto legislatívnu um, periódu. Okay, thank you very much. I uh, very much subscribe to, uh, to your words. Ďakujem, chcela by som len uh, počiarknúť uh, to, čo ste povedali Ale myslím si, že pani eh, Wilson sa už vyjadrila. Eh, žiada sa opäť slovo, ale chcel by som povedať jednu vec. Vaša vláda, takisto naše vlády eh, práve pripravujú nominácie pre kandidátov na tých najvyšších pozíciách. Takže 27 komisárov sa má vymenovať v e Uh, e, Predseda rady, predseda komisie už bol vymenovaný a potom aj e, vlastne e, e, ten, ktorý bude zastupovať EÚ v zahraničnej politike. A zatiaľ máme iba tri kandidátky, tri ženské kandidátky, to je 10%. Myslím si, že to je naozaj hrozné. Mohli by sme mať oveľa lepší výsledok a Európsky parlament bude hlasovať o celom kolegiu komisárov. Ja osobne nebudem hlasovať za kolegium, ktoré bude mať iba tri ženy Eh, vo svojich radoch. A ja dúfam, že eh, vy naložíte eh, tlak na vaše vlády, aby nominovali teda kandidátky na tieto posty. A vidím, že pani Wilson sa opäť hlási o slovo. Pani Olson. Chcela by som sa spýtať pani predsedničky Vary, nie je možné vystúpiť dvakrát? Dobre som to pochopila. Je pravda, už som vystúpila, ale môžem ešte raz vystúpiť? Áno, nech sa páči, ale sú ďalší rečníci a máme málo času k dispozícii, takže prosím, buďte stručná v tomto druhom vystúpení. Eh, tak mm, dobre, vzdávam sa svojho času. Nech sa páči, nech iní vystúpia. Nech sa páči, kľudne prehovorte, len majte na vzreteli, že aj ostatní sa chcú ešte vyjadriť. Ďakujem. Sľubujem pani predsedničke, že už nebudem žiadať viacej o slovo. Keď hovoríme o ľudských právach, počuli sme vystúpenie pani Kukuma z, Čip, z Cypru, belgických predstaviteľov o právach pracujúcich, o právach detí, ale ja by som sa rada vrátila predovšetkým k tomu, čo súvisí s azylom. V našom parlamente a v mojej politickej strane e, bolo počuť veľa kritík. Vystúpila jedna poslankyňa, nespomínam si meno, a bolo to vynikajúce vystúpenie. Veľa ľudí teraz hovorí o klimatických zmenách, o chudobe, o vojnách a teda veľa ľudí, ktorí pred nimi utekajú a preto si myslím, že azylová politika potrebuje um, riešenie. Urobili sme kroky vpred, máme rôzne ustanovenia, nástroje, aby sme zabránili ilegálnej imigrácii do Európy. Posilňuje sa vízová politika, posilňujú sa kompetencie Frontexu ale to znamená, že títo ľudia, ktorí sú v ťažkej situácii, e, musia prekonávať čím ďalej, tým väčšie ťažkosti a problémy, keď sa chcú dostať do Európy. To je to, čo som vlastne chcela povedať. Ďakujem pani Stes Milbacher, Sonia. Vážené dámy, vážení páni, a ja vítam iniciatívu podľa ktorej by Európa sa mala stať priestorom bezpečnosti a ľudských práv, ale je dôležité, aby bola chránená nielen bezpečnosť, ale aj práva našich občanov. Ja som momentálne najmladšou rakúskou poslankyňou a preto vítam, že táto diskusia sa zaoberá aj právami, právami mládeže a detí. Ja dávam zapravdu mojej predrečníčke, že v Rakúsku veľmi dlho trvalo, kým sa práva detí dostali do našej ústavy, ale teraz tam už sú. A teraz je potrebné, aby sa to presadilo aj v, na európskej úrovni, teda že aj deti a mládež majú svoje práva pretože takéto floskule, že deti a mládež sú budúcnosťou, takéto floskule by nemali byť len slovami, ale mali by byť pretavené aj do skutočnosti. Pokiaľ ide o štokholmský program, chcem povedať jednu vec, že tá hrana je vždy veľmi vrátka medzi poskytnutím určitej bezpečnosti, istoty občanom, bez toho, aby sa zároveň obmedzili ich práva. Je tu aj určitá kritika voči štokholskému programu, hlavne pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, hlavne keď sa pozrieme na technologický vývoj. Ja síce vítam výmenu informácií medzi členskými štátmi s cieľom podporiť bezpečnosť, zároveň je však potrebná určitá kontrola, aby občania mali istotu, aby tu bola ochrana teda, že občania budú môcť realizovať svoje práva. Sú potrebné nezávislé inštitúcie, ktoré ich budú chrániť pred zneužitím. Ďakujem. sa Pán, Ševčík, eh, prepačte, ospravedlňujem sa, nemám tie dokumenty už pred sebou. Ďakujem za slovo. Uh, Vážená pani predsednička. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi niekoľko slov k dnešnej diskusii. Mám pocit, že sa tu hovorí o tom, čo nie je v štokholskom programe, teda o posilňovaní práv. Hovorilo sa tu aj o právu, práve na prácu. Ja som väčšiu svoj života prežil v krajine, kde právo na prácu bolo spojené dokonca s povinnosťou pracovať. No a keď hovoríme o hodnotách, iste viete, kam sme to dopracovali, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť v čase, kedy u nás bol socializmus. Ja by som chcel varovať pred týmto fenoménom. Právo na prácu by malo súvisieť s antidiskrimináciou, teda musí byť e, existujúca slobodná súťaž, slobodná voľba, slobodná možnosť e, prihlásiť sa na akékoľvek pracovné miesto a obstať potom v konkurencii o toto pracovné miesto. Pre mňa je najväčšou hodnotou, keď už sme teda pri hodnotách, sloboda. Je to aj niekdajší tretí pilier európskeho práva. Ide hlavne o slobodu rozhodovania. Iba takto budeme schopní zabezpečiť vysokú mieru konkurencieschopnosti, vysokú mieru stability a taký ekonomický systém, ktorý poskytne najlepšie humanitárne podmienky pre tých, e, ktorí sú v núdzi, nie pre tých, e, ktorí sú leniví, ale pre tých, ktorí sú naozaj v núdzi. A to je, v tom je podstata solidarity. Solidarita netkvie v tom, že budeme podporovať sociálny inžiniering rôzneho druhu. Ďakujem. Okay, uh, Mr. or Mr. Alevras? Pán Alevras, nech sa páči. Thank you, uh, Ďakujem, pani predsednička. Pani predsednička, podľa môjho názoru táto diskusia o hodnotách a zásadách je užitočná a je aj príjemná. Ale oveľa viacej potrebujeme nejaké tie konkrétne opatrenia. Potrebujeme hovoriť o konkrétnych opatreniach na ochranu tých, ktorí žijú v našom systéme. A to, čo považujem za skutočne zásadné, je, že máme určité kategórie občanov v Európe, ktorí e, sa stretávajú s obrovskými problémami, či už vecnými alebo spoločenskými. A nemôžu sa vôbec dostať k tomu, čo náš systém ponúka. Nemôžu sa do toho systému dostať. Ako príklad uvediem niečo, čo sa deje v mojej krajine. Má teraz začať súd s ľuďmi, ktorí sú obvinení zo sexuálneho zneužívania detí. Je to súd, kde sú obvinení e, rodičia a tí, ktorí deti zneužívali. Deti veľmi dlho nemali vôbec možnosť používať e, alebo využívať náš právny systém. Prečo? Pretože v európskych právnych normách nemáme vôbec žiadne ustanovenia pre takúto kategóriu občanov, pre deti. Tiež sa tam nehovorí o občanoch, ktorí sú úplne vylúčení zo spoločnosti a nemajú prostriedky na to, aby si zabezpečili právneho zástupca v našom, zástupcu v našom súdnom systéme. Ako teda chránime tieto osoby? Existujú nejaké ukazovatele, ako hodnotiť naše súdne systémy, také ukazovatele, ktoré by nám umožnili skonštatovať, aká je situácia, aké sú nedostatky nášho súdneho systému a tieto e, nedostatky potom samozrejme aj vyriešiť. Existuje na úrovni EÚ a v európskom práve nejaký mechanizmus, ktorý by zaistil ochranu pre občanov z iných krajín, ktorí žijú v nejakej ťažkej sociálnej situácii. Môžem napríklad ja ako občan jednej krajiny, keby som žil v inej krajine, mám skutočne prístup k právnemu systému tejto krajiny, keby som nemal peniaze, keby som nepoznal jazyk tejto krajiny a keby som ešte navyše bol nejakým spôsobom vykoristovaný. Ak nebudeme e, diskutovať o týchto konkrétnych opatreniach, ktoré by mali zlepšiť účinnosť nášho systému, a to nielen na úrovni nejakých zásad, princípov a hodnot, ale na úrovni konkrétnej ochrany tohto systému princípu, tak tam treba riešiť a tam máme problémy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Myslím, že to sú presne témy, ktoré podľa Lisabonskej zmluvy budeme čas viac diskutovať. Dúfam, že tam dôjde k pozitívnemu vývoju. A ešte na záver pani Bergholz. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja vystupujem druhýkrát a ďakujem, že ste mi dali túto príležitosť. Spomenula sa tu téma hodnotenia. Ja som liberálka a som aj feministka. Predseda prerušuje, ale nepočujeme, čo hovorí. Je normálne, že udelíme eh, vám druhýkrát slovo, pretože je to švedské predsedníctvo. Pokračuje rečnička. Ďakujem, že ste to spomenuli. Podľa mňa je rozhodujúce pre budúcnosť Európy, e, že bude rovnosť medzi mužmi a ženami a rovnaké zastúpenie mužov a žien na rovnakých postoch. Ženy sa musia zúčastniť aj politického života. A preto by sme sa mali snažiť, aby členské štáty podnecovali e, ženy, aby sa účastnili politického života. A to nielen preto, že chceme tam mať 50 mužov a 50 žien na verejných postoch. Nie. Chceme, aj, chceme to aj preto, aby ženy prijímali rozhodnutia. A tiež pokiaľ ide o štokholmský program, je to takáto ťažká téma je to téma násilia na ženách. Čo môžeme urobiť, aby sme proti tomuto fenoménu mohli bojovať? Ja viem, že Európska únia sa tejto téme venovala a je tiež veľmi dôležitá pre e, tieto ženy, aby sa o ich problémoch hovorilo. Ženy, ktoré boli opäť obeťami násilia, musia prijať toto, dostať toto posolstvo, že nie sú mimo nás, že majú podporu v takejto ťažkej situácii. A ešte tretia úvaha. Niektorí predrečníci pripisovali význam kresťanských e, hodnôt a chceli, aby tieto kresťanské hodnoty boli ako základ, ale existujú určité náboženstva, v ktorých ja vidím akési protirečenia medzi napríklad kresťanskými hodnotami a právami žien. Napríklad, ja si myslím, v takýchto konfliktoch by ženské práva mali mať prioritu. Ďakujem za pozornosť. Čo je pravda a isté, že Rovnosť žien je jedným z kapitálnych, jednou z kapitálnych tém a som veľmi rád, že španielské predsedníctvo z toho urobilo jednu zo svojich priorít e, svojho nastávajúceho predsedníctva a myslím, že to pôjde tým smerom, ako ste práve naznačili a myslím, že sme skončili, ak sa nemilím ešte náš polský priateľ pán Gžip. Pani predsednička, pán predseda, chcel by som um, osloviť kolegov, s ktorými som donedávnom ešte e, e, donedávna spolupracoval. Chcel by som poďakovať e, švedskému predsedníctvu za načasovanie tejto diskusie aj za témy štokholmského programu, za to, že sa e, ujalo tejto iniciatívy štokholmského e, programu. Budeme kráčať v stopách tých predchádzajúcich e, programov, ale zároveň by sme si mali uvedomovať naďalej, že to, čo na jednej strane vidíme ako pokrok aj v rámci tohto programu, je na druhej strane obmedzením. Ak chceme budovať vnútornú bezpečnosť, tak potom samozrejme sú nástroje vnútornej bezpečnosti, ktoré e, obmedzujú nás, občanov. Ak sú tu teroristické hrozby a sú e, teda e, niečím obvyklým, tak takisto si budú vyžadovať určité obmedzenia. Biometrické pasy, je to niečo dobré, alebo je to obmedzenie? Zo strany občanských e, slobod je to obmedzenie. Mali by sme poskytovať viac informácií. A tu je to tiež, s tými informáciami je to tiež podobné. Je to limitácia, alebo je to dobré? Migrácia Povedali sme, že chceme e, e, vypracovať jednotné azylové zákony a potom hovoríme, že chceme budovať bezpečnú Európu. Ak nebudeme e, však kontrolovať e, e, migráciu, tak môžeme sa dostať neviem kam. Vieme, ako je to zložité už teraz v Južnej Európe riadiť tento proces. Nebojovať proti nemu, ale riadiť ho. Najlepšou situáciou by bolo, keby sme odstraňovali alebo bojovali proti zdrojom migrácie keby sme tie príčiny e, odstranili, vyliečili, teda tie krajiny, odkiaľ ľudia utekajú z, e, z dôvodu toho, že nemajú dostatok e, vody, obživy v dôsledku klimatických zmien. Keby sa toto odstranilo, potom by sme už nemali problémy s migráciou. Konflikty, to je ďalší problém. To, na čo by som chcel upriamiť vašu pozornosť, je, že máme susedov Polsko hra, e, má hranice s krajinami, e, ktoré nevedia, ako fungujú e, Schengen. Funguje Schengen. V Poľsku uplatňujeme Schengen, preto je pre nás jednoduchšie pohybovať sa v EÚ, ale pre Bielorusov, Rusov, Ukrajincov, oni hovoria, že sme postavili novú železnú oponu, nový múr Takže je našou úlohou, aby sme pre nich, aby e, zažili e, Európsku úniu, aby mali európsku perspektívu, aby humanným spôsobom mohli prekračovať hranice a zároveň, aby sme sa e, chránili, aby to nepredstavovalo hrozbu pre našu bezpečnosť pre šengenský priestor. A ja si myslím, že toto je ten základný problém, pretože v EÚ veľmi často hovoríme o veciach, ktoré sa zdajú byť dôležité pre nás vo vnútri, ale e, nežijeme e, v e, bubline. Vonku sú iní, ktorí sa na nás pozerajú a chceli by byť vnútri spolu s nami a je dôležité, aby EÚ ostala blízko pre nich. Dostala blízkosti. Ďakujem pekne. Teraz možno dám slovo nášmu spravodajcovi aby mohol odpovedať na poznámky a pripomienky a urobil krátke rezume. Ďakujem. Nepočujeme rečníka. Ďakujeme. Ďakujem všetkým poslancom tak z Európskeho parlamentu ako z národných parlamentov, ktorí oživili túto rozpravu Myslím si, že táto rozprava bola veľmi zaujímavá a zároveň by mala byť užitočná. A to nevyhnutne. E, v rozprave boli zastúpené tie stále prvky slobody, rovnosti, solidarity, bratstva, spravodlivosti, pluralizmu, ktoré ako zakladajúce hodnoty systému slobod stáli v pozadí výstavby priestoru e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe rovnakým spôsobom a rovnakým dôvodom, ako stáli aj za ústavnými skúsenosťami, ktoré sa spájajú v európskom projekte. EÚ buduje nový spoločný menovateľ na základe týchto tradícií a vôbec ich ale neanuluje, vôbec ich e, nedáva bokom. Členské štáty nemiznú v tejto Európskej únii. Ich ústavy sa nerozpúšťajú v tejto ústavnej dimenzii EÚ a práva a slobody, ktoré každý členský štát obraňuje prostredníctvom svojho interného poriadku a ústav tiež ďalej platia neodchádzajú, ale práve, že tieto práva a slobody sa znásobujú, posilňujú a preto nás aj robia lepšími, silnejšími, lepšími, neviem, či lepšími ako občanov. A preto si myslím, že bolo nevyhnutné, keď niektoré odvolávky na slobodu a ďalšie pojmy, ktoré súvisia so slobodou a ktoré sa nachádzajú v každej e, z našich tradícií rovnosť a jej jednotlivé konkrétne prejavy v každej ústavnej skúsenosti, ktoré sa potom stretávajú v Európskej ústave, je normálne, že boli prítomné vo všetkých vystúpeniach alebo v mnohých vystúpeniach, ktoré sme si vypočuli. A tieto vystúpenia veľmi často naznačujú aj na veľké rozdiely. Ale nezabúdajme, strávili sme 10 rokov, 10 rokov, odkedy začala diskusia o reforme Európskej únie aby sme kryštalizovali novú politickú ambíciu a nový projekt, ktoré e, ústia do Lisabonskej zmluvy, ktorá má o chvíľu vstúpiť do platnosti. A teraz sa nám tu otvára príležitosť e, preložiť tú stránku, ukončiť jednu kapitolu histórie a vypracovať tento spoločný menovateľ práv a slobod, e, kde sa tieto individuálne práva a slobody nerozpúšťajú každý občan má garantované práva nielen tým, že je členom a že je občanom každého jedného z členských štátov, ale zároveň aj preto, že bude čl, e, občanom EÚ, bude mať e, novú, silnejšiu obranu, nové záruky a pravidlá a slobody. 10 rokov diskusí, ktoré vyústili do Lisabonskej zmluvy, prinášajú tieto aj chartu e, základných ľudských práv. Je síce pravda, že niektorí sa postavili proti tomu, aby sa táto Európska charta začlenila do Lisabonskej zmluvy, ale je pravda, že je súčasťou Lisabonskej zmluvy. Je to jeden z troch komponentov, ktoré predstavujú to, čo nazývame Lisabonská zmluva. Je to prepracovanie zmluvy EÚ, zmluvy pre fungovanie Európskej únie a Európska charta základných práv. Poznáme niektoré národné výhrady, ale Európska charta základných práv uvažuje o novom etickom minime, ktoré bude záväzné a ktoré vytvorí podmienky pre európske občianstvo a dáva nám to, čo nám korešponduje, čo nám platí ako občanovi členského štátu EÚ a ktoré by malo byť tento základ, je to práve, ktoré by mali byť pevné. Je to horizont, ktorý možno síce vyzerá, že je to horizont slubov, ale zároveň tento horizont vylepšuje pozíciu a situáciu občanov. A ja dúfam a verím tomu, že dojde k, k pozitívnemu napodobneniu a tomto štatúte občianstva e, to európske občianstvo bude znásobením tých pravidiel. Vypočuli sme si rôzne vystúpenia, veľmi heterogénne názory a mm, všetci majú nejaké názory, pokiaľ ide o vybudovanie spoločného priestoru e, spravodlivosti, bezpečnosti a slobody. Tiež to má 10 rokov, začal Amsterdamskou zmluvou E, s tretím pilierom v 92. s Maastrichtom. Prvé vydanie, prvá edícia tohto priestoru SBC sa e, spustilo tamperským programom, prehlbilo sa hakským programom a zaznamená kvalitatívny skok so štokholmským programom. A tento kvalitatívny skok znamená, že tento priestor nebude len priestorom medzivládnej spolupráce, ale vytvorí európsku politiku, ktorá bude organizovaná alebo legislovaná, legislovaná Európskym parlamentom v súčinnosti s národnými parlamentami. A je to teda ten, tá úroveň spolupráce a všetky tieto výzvy, problémy a body, ktoré sú v tomto priestore a teda aj v štokholmskom programe, pretože všetky členské štáty, všetky demokratické štáty, všetky štáty hrdé na svoje tradície a všetky tie, ktoré majú spoločnú ústavnú tradíciu a všetky tie, ktoré poznajú svoje problémy minulosti, nie vždy sú schopné odpovedať na tieto výzvy. A často sa teda